k vysvetleniam hlasovania. A ako prvé dostáva hlas pán poslanec Peter Jár z EPP. Nech sa páči, pán Peter Jár, máte slovo na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som chcel povedať len toľko, že v prípade parlamentného kalendára na 2017 eh, ja by som si bol želal trošku väčšiu odvahu, odvahu v tom, a by bolo viac e, rokovaní v Bruseli plenárnych, aby bolo menej v Štrasburgu, tak aby sme mali aj viacej možnosti diskutovať s príslušnými výbormi. No, nie je to trošku ľúto, že to tak nie je, ale možno, že sa nám podarí dosiahnuť ešte určité zlepšenie. Takže ja by som povedať, že tu, keď tu sme v Štrasburgu, mali by sme ten čas e, vy vy, využiť využiť a keby sme potom využili aj čas v Bruselu plenárke, tak mohlo by nám potom nejaký čas sa ušetriť inde. Ďakujem pekne, predseda. Teraz e, pán Arnott. Má jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Náš parlament v Británii minulého roku rokoval 142 dní a bol kritizovaný, eh, že mal iba jednu plenárku, zatiaľ čo my tu v Bruseli máme len 5 dní mesačne a 3 z týchto dní eh, je to len časť dní, kedy rokujeme, čiže keď tu rokujeme v tejto uh snemovni, čo je to za rokovanie a diskusia, keď tu sa nám vypína mikrofón po 60 či 90 sekundách a nemôžeme nejakým spôsobom normálne diskutovať, nemôžeme ani vyzvať rečníka a správne preskúmať veci. Určite by bolo lepšie, keby sme mali dostatok času na riadnú diskusiu a pre tých, ktorí skutočne veria v inštitúcie a mali by to privítať. Ja myslím, že týmto som už vyčerpala svojich 60 sekúnd. Predseda, ďakujem pekne, pán Arnott. Faktická poznámka od pána Van Dalena. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Musi, vlastne vysvetlite mi, čo teraz robíme. Predsa sa to nemôže takto robiť, ako sa tu robí. robí. Nám sa bráni hlasovať o kalendári na rok 2017, lebo neboli pozmenujúce návrhy. A čo teraz? Teraz máme vyhlesenie Ehm, vysvetlenie hlasovania. Vysvetľujeme niečo, o čom sa nehlasovalo. To je úplne nedemokratické, pán predseda. Halo? Ja som ešte neskončil, pán predseda. Bolo by naozaj fajn, keby ste ma počúvali. Takže tu nám vysvetľujeme hlasovanie o hlasovaní, ktoré sa nemôže konať. To je nedemokratické a treba to riešiť na konferencii predsedov, pretože budeme, musíme mať príležitosť hlasovať o kalendári. Jednoducho musí sa dať o ňom musieť hlasovať. Toto vôbec e, nemôže takto byť. To je úplný nezmysel a treba to riešiť na konferencii aj predsedov politických skupín. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som vás naozaj vždy vás počúvam, ale zároveň musím počúvať aj spolupracovníkov z služby správy Európskeho parlamentu. Určite myslím si, že to, to bude doplnené do programu rokovania. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Budeme, rokovať o správ- budeme e, mať vysvetlenie hlasovania k pani správe k pani Lidie Deodenberg o ruským koraní vo veciach s nízkou hodnotou. Teraz dostane slovo pani Michaela Šojdrová. Ďakujem, vážený pane. E, Ďakujem, pán podpredseda. Rada by som vysvetlila, prečo som podporila európske riadenie o drobných nárokoch a riadenie o európskom platobnom rozkaze. Ja to považujem za pozitívny krok na ochranu malých spotrebiteľov a firiem v EÚ. Ide o hmatateľné opatrenia a občania ich ocenia. Cezhraničné reklamácie alebo vymáhanie pohľadáviek je nutné hlavne vzhľadom na nákup online. Typickým príkladom môže byť snaha o vrátenie peňazí za vadné alebo nedodaný, za vadný alebo nedodaný tovar z inej krajiny Problémom zatiaľ je, že zatiaľ málo ľudí je informovaných o tejto možnosti. Určitým krokom by, moho, by mohli urobiť sody. Ľudia by mohli mať obavy obracať, obracať sa priamo na súd, ale táto procedúra je menej zložitá a nemá vysoké poplatky. Som rada, že v schválenej podobe došlo k zvýšeniu hornej hranice z 2000 na 5000 eur hoci e, ďalšie zvyšovanie by som neodporúčala. Tiež súhlasím, že schválená právna úprava nerozširuje rozsah na pracovné právne spory. Pán Jiži pospíšil, nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Tento návrh nariadenia som podporila ako bývalý minister spravodlivosti ČR. Viem, aký veľký problém je pri riešení cezhraničných sporov. Veľa občanov EÚ aj firiem sa bojí do, do takýchto sporov vstupovať, pretože objektívne trvajú dlhšie, sú finančne nákladnejšie ako vnútroštátne spory. Je dobré, že EÚ sa pokúša odstrániť tieto bariéry justičnej spolupráce a prepojenia a prijíma takéto nariadenia, ktoré môžu viesť k tomu, aby v cezhraničných sporoch v budúcnosti sa mohli využívať pri vypočúvaní svetka videokonferencie a aby bolo možné elektronicky jednotlivé podanie na súdy dodať a aby bolo možné zjednotiť výšku súdnych poplatkov, stanoviť určité e, limity a znižiť náklady na spory je to veľmi dôležité do budúcnosti, pretože nekomunikujúca justícia je jednou z bariér v rámci EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán, minister, pán poslanec. Teraz nasleduje pani Monika Makovej. Máte jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Máme dve nariadenia z roku 2006 a 2007 pre špeciálne krátšie konania eh, v týchto žiadostiach aj v rámci eh, európskeho postupu v platbách. Ide o to, aby sme pomohli podnikateľom, malým a stredným firmám, aby eh, súdny postup bol urýchlený Pracujeme a žijeme v rôznych rozličných krajinách EÚ a preto je užitočný takýto postup, ale treba ísť ďalej. Treba zmeniť nariadenia a stanoviť si jasné ciele. Treba na, navýšiť e, ten limit na 5000 eur. Elektronické spôsoby komunikácie a notifikácie sa musia využívať aj v súdnom konaní a sudcovia musia využívať, ak je to možné, e, videokonferencie. Dôkazný materiál by mohol byť poskytovaný tiež takýmto spôsobom cez videokonferencie a rovnako aj tieto poplatky by malo byť možné platiť online. To by uľahčilo náš život. Multumesk, e, Abgurnete Peter Jar, Ďakujem teraz, pán Jar, na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Môžem povedať, že toto je dobrá vec Európskej um, konanie vo veciach e, s nízkou hodnotou sporu už e, určitú, určité predpisy už máme platnosti, avšak e, tu, toto povedie k zníženiu nákladov 40 takisto by sa mali aj tie konania skrátiť, takže možno um, bolo by dobre, keby sa zvýšilo tá sodnota na 10 tisíc z 2 tisíc a tým by sme vlastne 50% týchto sporov mohli e, vyriešiť. Mne ide osobitne o občanov a malé a stredné podniky. Pre tieto je to mimoriadne dôležité. Myslím, veľké firmy majú právnické oddelenia, môžu si takéto veci dovoliť aj spory, ale tu teraz ide osobitne o malé a stredné podniky na spoločnom trhu a Ehm, keď môžeme urobiť niečo dobré pre európskych občanov, tak to môžem povedať, že to bol dobrý deň. Predseda, ďakujem pekne. Teraz ehm, Andrej Maminikis na jednu minútu. Jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia je postavená na spolupráci medzi regiónmi, členskými štátmi a občanmi. A v našich eh, ekonomikách majú veľmi dôležitú úlohu malé a stredné podniky. A ak sú tu spory medzi partnermi, eh, alebo občanmi, tí sa, sa musia mať možnosť obrátiť na súd, istopitne pokiaľ ide o finančnú náhradu škody. A toto je veľmi dôležité, aby tu bol efektívny systém, ktorý môže pomôcť riešiť tieto finančné spory a správa sa sústreďuje na to, aby sa zvýšila efektívnosť riešenia týchto konaní. A ja som hlasoval za túto správu, lebo plne podporujem tento návrh. Veríme, že takýto postup aj v veciach nízkohodnotov sporu je veľmi dôležitý pre, pre fungovanie vnútorného trhu VÚ. E Predseda, ďakujem pekne. Teraz pán poslanec Stanislav Potlčák na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Aby som vysvetlil hlasovanie, v, moje hlasovanie podporil som túto správu. Podľa mňa je dôležité uvažovať o vymáhateľnosti práva ako o ucelenom celku. Je to súbor noriem, kde jedinec má prístup a právo na prístup k súdu. Ale je tu problém, že zjednodušené súdne konanie ktoré tento návrh prináša, má svoje úskalia. Mal by tam byť strop a limit 5000 eur priebehu konania pred súdom zjednodušeným spôsobom, tak tento strop je podľa mňa maximálny. Je dôležité, aby občania o tejto možnosti vedeli a aby svoje právo na prístup k súdu realizovali, ale zároveň si musia uvedomiť aj tieto dôsledky, keď takéto konanie začnú Eh, je to tiež správny krok, pokiaľ ide o náklady, ale mal by sa klásť dôraz na medializáciu a na predchádzanie sporov. A to si myslím ešte v tejto správe nie je. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Prejdeme k vysvetleniu hlasovania správy pána Gžiba obmedzenie emisí určitých znečistujúcich látok do ovzdušia. Ako prvá bude pani poslankyňa Monika Makovej. Máte na jednu minútu, nech sa páči. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Znečistenie ovzdušia je hlavný faktor, ktorý spôsobuje chorobnosť v EÚ Máme zariadenia na produkciu elektrickej energie a na zasobovanie tepla domácnosti, ale spôsobuje tiež tvorbu tepla pre priemysel a uvoľňuje voľné častice. V EÚ je 150 tisíc stredne veľkých zariadení, ktoré nie sú environmentálne upravené. Dnešné nariadenie, ktoré sme odchválili, spôsobuje, že tieto zariadenia budú musieť rešpektovať normatíva EÚ a nemôžu byť mimo tých noriem a nebudú znečisťovať naše ovzdušie, ktoré dýchame a aby to nespôsobovalo ochorenia európskych občanov. Do 31. decembra 2016 musí komisia vyhodnotiť minimálne energetické normy a štandardy v zmysle existujúcich odhlasovaných noriem. Ja, aj Nech sa páči, pán Peter Jar. Ďakujem pekne ešte raz, pán predseda. Ja by som chcel povedať, že som, ja som hlasoval za túto správu, ale ehm, tiež mne osobne trošku tu Chyba určitá jasnosť a chcel by som požiadať aj kolegov, aj z, alebo kolegyňa by sa trošku viacej ešte veci rozpracovali, tak aby naozaj veci mohli potom v skutočnosti aj fungovať. Ehm, myslím si, že naozaj na báze e, týchto návrhov by sa mala lepšie presadzovať aj smernica, čo by malo viesť k lepšej kvalite ovzdušia v Európskej únii bez toho, aby bolo zbytočne zaťažené európske hospodárstvo. Takisto je tu aj určitý príspevok eh, k znišej byrokracii. Ak sme trošku prispeli, tak dobre, keď nie, tak budeme musieť eh, sa ešte týmto otázkam venovať eh, vo výbore aby sa to, čo je v správe, skutočne realizovalo. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne, pán poslanec. Teraz pán Andris Mamikis. Na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V súčasnosti si už nevieme každodenný život predstaviť bez prúdu, bez eh, kúrenia, eh, pretože naše ekonomické modely už by nemohli fungovať bez týchto vecí, ale zároveň vieme pochopiť, že paralelne s týmito eh, s využívaním týchto zariadení dochádza k znečisťovaniu ovzdušia. A problémom je, že v súčasnosti v Európskej únii boli v platnosti len dve, platnosti dve smernice, jedna tzv. ekodizajn a jedna smernica, ktorá sa týka veľkých spalovacích zariadení. Aby mohli tie, sa dalo uh, e, defektívne e, rozlišovať medzi jednotlivými spalovacími zariadeniami, a aby mohli tieto smernice platiť samostatne a neprekrývali sa. Chcel by som radšej tretiu smernicu, zároveň netreba zvyšovať administratívnu záťaž. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pani Nina Jill na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasovala za túto správu, pretože je to kľúčom pre balíček čistého ovzdušia v EÚ a malo by prispieť k čisteniu ovzdušia aj v Británii, aj v EÚ. Posledné e, štúdie poukazujú na to, že počet úmrtí, ktorý je v dôsledku nečisteného ovzdušia je oveľa vyšší. V celej Európe 500 ľudí e, zomrie každoročne v dôsledku zlého ovzdušia. A v tomto kontexte by som chcela povedať ešte aj niečo k škandálu Volkswagenu. E, to je úplne strašné, len kvôli tomu, aký to malo negatívny dopad na zdravie ľudí. A keď chceme túto situáciu ukončiť, keď e, vlastne je tu e, kriminálne správanie podnikov len s cieľom zisku. Mali by sme takisto sa obrátiť aj na úrad, ktorý e, e, udeluje typové schválovanie. E, Volkswagen vlastne si vybral svoju vlastnú firmu, ktorej vlastne bude si zabezpečovať testovanie a typové schválovanie a takýto systém jednoducho nefunguje. Ďakujem pekne, pán poslanec Tim Aker, na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasoval proti a proti každej legislatíve, ktorá pochádza z EÚ, pretože ničí e, zamestnanosť. Vráťme sa aj k smernici o e, spalovacích zariadeniach, koľko jobov sa stratilo. Kedy sa toto už zastaví? Zastaví neustále množstvo, množstvo legislatívy, ktoré ničia e, zamestnanosť kde si títo ľudia majú nájsť zamestnanie a každý vlastne hlasuje za takúto legislatívu, potom musí vysvetliť tým, ktorí o prácu prišli, prečo sa v tejto situácii ocitli a prečo oni takto hlasovali. A pozrite sa, sa na tú skutočnosť, že čo vytvárate a v Británii sme mali ťažký priemysel a teraz oň prichádzame a Európa vytvára masovú nezamestnanosť tým, že pretláča túto nezamestnanosť, ktorá ničí britský priemysel a e, ničí pracovné miesta. Predseda, ďakujem pekne. Chcel by som požiadať všetkých poslancov, aby sa e, skôr hlásili E, do vysvetlenia hlasovania ja minimočne udelím slovo pánovi Polčákovi, ale chcel by som vás požiadať, aby ste v budúcnosti oznámili skôr, pretože to už záleží len na vôli predsedujúceho parlamentu, že či vám udeli slovo alebo nie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci, za ústretovosť. Hlásil som sa aj predtým, rovnako ako teraz, neviem prečo meno svietilo, len stručne. Podporil som tento návrh, ale bol som dosť ambivalentný v postoji. EÚ by si najprv mala urobiť poriadok e, v ochrane ovzdušia životného prostredia a to sa nás veľmi dotýka napríklad kauza Volkswagen a manipulácia s emisiami. Do ďalšej práce by sme sa mali púšťať, až keď budeme vedieť, ako sa naozaj normy EU práva v znečisťovaní ovzdušia dodržiavajú aj súčasné predpisy. Ďakujem vám, pán predsedajúci, za vašu ústretovosť. Beriem to na vedomie a budem sa hlásiť skôr. E, ďakujem bardzo, pani pošle. Ďakujem, pán preslanec. Teraz prejdeme k správe k vysvetleniu hlasovanie pána poslanca Giovanniho Laviu o kazeínoch, kazeinátoch, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu. E, prvý má slovo pán Andrej Zmanikis. Ďakujem pekne. Kazejní. patria do skupiny ktoré e, tvoria teda súčasť e, mliečných bielkovín. Je to prírodná e, látka, chemická látka, ktorá sa nachádza aj v ľudskom tele a takisto obsahuje aj aminokyseliny a dôleži, sú dôležité pre našu bielkovinovú výživu um, sú tu aj med, platnosti medzinárodnej normy a my musíme upraviť našu legislatívu k medzinárodným normám tak, aby sme regulovali dostupnosť kazeinov a kazeinátov na medzinárodnom trhu. Ďalšia vec je otázka štandardizácie, pretože to potom pomôže spotrebiteľom, aby rozumeli, aké potravinové výrobky si kupujú. Ja som hlasoval za túto správu. Paldies Predseda, ďakujem pekne. Teraz má slovo pán poslanec Ježí Pospíšil na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán... Ďakujem, pán predsedajúci. Podporil som tento návrh nariadenia. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o zložité administratívne nariadenie, ktoré bude život občanom a firmám komplikovať, ale opak je pravdom. Som presvedčený, že zjednotenie štandardov pre kazejny stanovenie jasných podmienok ich vlhkosti zloženia bude viesť k tomu, že v potravinárskom priemysle budú jednotné pravidlá pre celú EÚ. Ale ide aj o štandardy, ktoré pripravili a uznávajú aj medzinárodné špecializované organizácie. Pomôže to priemyslu, aj spotrebiteľom budú mať istotu, že kazejny a kazejnaty splňajú e, kvalitu, ktoré na ne kladú práve tie technické normy. A je to ďalší spôsob, ako odbúravame vnútorné bariéry na vnútornom trhu EÚ. E, ďakujem, pane poslanec. Ďakujem pekne, pán poslanec. To bolo posledné vysvetlenie hlasovanie nad, e, k tejto správe a prajem vám dobrú chuť. Schôdza je do 15. hodiny prerušená. Okay.